správe. Je to správa Ana Gomez, Saudská Arábia. Dávam slovo spravodajkyni pani Gomez, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Saudská Arábia je veľmi dôležitá v regióne politicky, hospodársky aj boj proti terorizme bez ohľadu eh, na to, aké sú eh, vyjadrenia politikov. Nie vždy sú kroky tejto krajiny pozitívne v eh, boji proti terorizmu, hlavne pokiaľ ide o prozelitizmus, váhaby, aktivity extrémistických skupín v rôznych regiónoch krajiny vláda v Rihade e, možno neschvaluje takéto, takúto prax, keďže je e, ňou sama ohrozená, ale e, bohužiaľ tu máme v celej, v celom regióne problémy Sýria, Mali, Egypt, Irak, Pakistan, Afganistán a tak ďalej. Čiže toto je otázka, ktorú už nemôžeme zametať pod koberec vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Sádskou Arabiou a to táto správa zdôrazňuje Európska únia a členské štáty už nemôžu Saudskú Arábiu eh, vnímať iba ako ekonomického partnera a ako partnera z bezpečnostného hľadiska, keďže je to eh, najväčší producent ropy, zohráva eh, dôležitú úlohu v bezpečnosti v Perskom zálive, je to člen G20, jeden z našich hlavných obchodných partnerov. Táto správa hovorí o strategickom význame vzťahov medzi EÚ a Rihadom. Zvorazňujeme tam všetky oblasti spoločného spoločného záujmu, ako aj také, kde sa naše názory líšia. Demokracia, ľudské práva, toto je e, téma veľmi relevantná v boji proti terorizmu e, za spolužitie medzi civilizáciami. Je to naozaj veľmi podstatná téma. Saudská Arábia prijala záväzky eh, podľa medzinárodného práva, týka sa to aj práv žen a, žien a migrantov, taktiež eh, právo na slobodu náboženského vierovýznania, to tiež musí byť, eh, mať svoju, svoje miesto v dialogu s touto krajinou. V Vidíme tú obrovskú segregáciu e, pohlaví. E, ženy e, niektoré síce môžu chodiť na univerzitu, ale v Šure je iba 30 takýchto žien a iba mizivé percento žien môže voliť v lokálnych voľbách. Ich dôstojnosť je podkopávaná, sú porušované ich základné práva vzhľadom na ten systém poručníctva zo strany niektorého rodinného príslušníka, možno by dokonca aj syn nedávne e, zákony, ktoré mali chrániť ženy pred e, um, domácim násilím. To, tieto zákony, uh, tento zákon nepriniesie potrebné výsledky, pokiaľ takáto segregácia nebude uh, prerušená. Ženy musia mať svoje miesto v systéme spravodlivosti, uh, vo vzdelávaní na trhu práce a tak ďalej. Vraj uh, takéto obmedzenia majú chrániť ženy, vychádzajú z náboženských úvah a tak ďalej ale to, že ženy nemajú základné práva, e, to obmedzuje nielen ženy. E, máme tu napríklad aj trest smrti, e, systém ako v stredoveku, posudzovanie zo strany sudcov sa deje na náboženskom pozadí a boj proti organizovanému zločinu zaostáva. Vidíme tu často tresty voči nielen e, štátnym bezlušníkom vlastným, ale aj tretich e, krajín. Vidíme tu využívanie mučenia, porušovanie e, základných práv, na ktoré poukazujú mnohé mimovládne organizácie, e, náboženské menšiny nemajú možnosť e, vykonávať e, svoju vieru. Je tu naozaj množstvo problémov, na ktoré poukazujeme v našej správe. Úloha Sádskej Arábie je veľmi podstatná v celom regióne a myslíme si, že vzťahy so Sádskou Arábiou by mali prispieť k riešeniu tých rôznych napätí a rozporov, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti spoločnosti Sádskej Arábie. E, populácia je tam relatívne mladá, aktívna na sociálnych sieťach anachronický e, systém, ktorý sa momentálne uplatňuje, by ich mal obrať o túto možnosť e, prejavu. A tomu sa tiež v správe venujeme. A potom jadrový program v Iráne, medzinárodná kontrola. Toto je tiež e, téma, ktorá je veľmi dôležitá a Rihad by mal prispieť k úspechu e, týchto rokovaní. Dobré vzťahy e, so susedmi a tak teda na mysli máme nielen uh, máme nielen Irán, ale aj uh, syrijský konflikt, uh, Afganistán, Pakistán a ďalších susedov v regióne. Ďakujem pekne. Pani Gomez a teraz Catch the Eye. Máme o slovo prihlásených dvoch rečníkov a ako prvá vystúpi pani Šujka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa staviam k to správe pozitívne, chcem sa za ňu spravodajkyni poďakovať. Sádzka Arábia a Európska únia eh, stoja pred eh, určitými spoločnými výzvami, napríklad migrácia, zabezpečenie dodávok energie, bezpečnosť, medzinárodný terorizmus. Nože a pokiaľ ide o tú poslednú spomínanú tému medzinárodný terorizmus, eh, nesmieme zabúdať na medzinárodný dohovor o tejto otázke, ktorý Saudská Arábia podpísala Táto krajina môže do veľkej miery prispieť k stabilite dodávok energie, môže prispieť k stabilite trhov s energiou, ale musíme venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu ľudských práv v tejto krajine. Vieme, že pokiaľ ide o legislatívu odbledzujúcu slobodu žien, tak vieme, že tá krajina je e, v tejto oblasti na popredných priečkách, čiže musíme sa postarať o to, aby táto krajina zakročila proti diskriminácii a segregácii žien ako na vernosti, tak aj v súkromí musia zabezpečiť, aby ženy mali možnosť sami za seba rozhodovať bez nejakého schválenia poručníkom. Ďakujem pekne. A teraz pán Štýr, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia je najväčším obchodným partnerom Sádskej Arábie. Naša spolupráca s touto krajinou je teda samozrejme dôležitá z hľadiska obchodu, energie a z hľadiska geostrategickej polohy Sádskej Arábie a stability v celom regióne. Sádska Arábia je veľmi dôležitá v krajinách juhovýchodnej Európy, hlavne v Bosne a Hercegovine. Takže to sú úvahy ekonomické a geostrategické, ale nesmieme zabúdať ani na ľudské práva. Pred chvíľou sme sa rozprávali o vykorenení mučenia. Bohužiaľ, mučenie a podobné praktiky sa v Sádskej Arabii stále využívajú. Štatistiky sa každoročne menia, ale mučenie nevymizlo. Takže som rád, že sa otvára dialog so Saudskou Arábiou a dúfam, že sa tento dialog bude zaoberať otázkou ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. Teraz poprosím pána komisára Borga, aby e, zhrnul túto diskusiu. Chcem sa poďakovať parlamentu za tento e, návrh správy týkajúce sa Sávskej Arabii. Chcem sa poďakovať aj e, podpredsedovej podvýboru pre ľudské práva pani Loši Piler za svoju prácu a takisto aj samozrejme chcem sa poďakovať pani spravodajkyni ani Gomeš správa e, plus aj mnohí e, členovia tohto parlamentu nedávno navštívili Sádskú Arábiu, vydávajú signály o tom, aký význam priklada EÚ e, tomuto územiu. Vysoká predstaviteľka EÚ podpredsedníčka komisie pani Ešte navštívila Sádskú Arábiu a okolité krajiny v januári. E, vrátila sa e, z tejto misie e, s pocitom, že je snaha podporovať stabilitu, či politickú aj ekonomickú v tomto regióne a že EÚ by mala sa viac zaangažovať v týchto aktivitách. To sú tie kľúčové prvky návrhu správy. Okrem od problematiky ľudských práv Sávskej Arábii treba sa zamyslieť aj na prínosom Sávskej Arábie k mieru a stabilite v tomto regióne. No a čo sa týka e, tých detajlov tejto správy, e, možno len sú, súhlasiť s tým, že je snaha skutočne e, podporiť ten dlhý zoznam odporúčaní e, členov OSN v súvislosti s pravidelnou správou OSN a vy ste veľmi správne prispeli e, k tejto snahe v rámci koordinačnej úlohy EÚ. Návrh správy poukazujú na mnohé oblasti, kde je potrebné pokročiť výraznejšie a to sú tie oblasti, ktoré my považujeme za kľúčové. EÚ sa bude venovať týmto otázkam v spolupráci s členmi občianskej spoločnosti aj štátnymi orgánmi. Veľmi dôležitý je vyvážený prístup a chceme podporovať tých odvážnych ľudí, ktorí obhajujú ľudské práva a budeme presadzovať zabezpečenie základných práv E, e, vy ste, sami ste na to poukázali, napríklad právo získať vodický preukaz. Situácia v oblasti ľudských práv v Sádskej Arabii je taká. E, do, bolo, do, docielil sa určitý pokrok, nie je výrazný a je jasné, že ešte je veľa práce pred nami. E, treba e, sa e, venovať aj dôkladnému uplatneniu tých krokov, ktoré avizoval král, napríklad reforma justičného systému a takisto aj rozhodnutie dať hlasovacie právo ženám aj uchádzať sa o štátne funkcie pozorujeme, že veľký počet zahraničných zamestnancov bolo vyhostených z krajiny Európska diplomatická služba víta snahy e, o ochranu zahraničných pracovníkov, avšak pretrváva neblahá situácia zneužívania takýchto pracovníkov a je to potrebné podrobiť reformy a e, my sme toho naruze treba zásadne pokročiť v oblasti slobody vyjadrovania sa a prejavu. Je fakt ten, že e, v nedávnej dobe toto sa rozšírilo. Európska diplomatická služba je toho názoru, že justičný systém zasluhuje e, nevyhnutnú reformu, aby sa tým otvorila cesta aj obč- mimovládnym organizáciám pozorujeme pozitívne tendencie, čo sa týka menovania 30 e, žien do parlamenty Šuro a takisto aj nedávno bol prijatý zákon, ktorý potiera domáce násilie. Na druhej strane existuje de facto zákaz udelovania e, vodických preukazov ženám a ďalšie e, obmedzenia vzťahujúce sa na ženy. Náš názor je taký, že treba uvaliť moratórium ako prvý krok E, ktorý e, v prípade, e, v prípade smerovania k úplnému zrušeniu trestu smrti. Takisto treba obmedziť rozsah uplatňovania trestu smrti a takisto trest smrti, keď je vykonávaný, nesmie to byť verejný akt. Ďalej, E, Saudská Arábia by mala využiť možnosti, ktoré načrtáva aj periodická správa OSN, aby Saudská Arábia sa viac podielala v otvorenej výmene názorov postrehov v oblasti ďalšieho rozvoja ľudských práv. V januári tohto roku poprvýkrát európsky diplomati sa mohli zúčastniť na súdnom konaní týkajúce sa e, saudsko-arabského občana. Vážený pán predsedajúci, Sádzka Arábia má schopnosť rozhodným spôsobom prispieť politickej stabilite a k ekonomickému oživeniu e, nad rámec ich e, hraníc Sávskej Arábie. Napriek mnohým nedostatkom vidíme možnosť dosiahnuť politické riešenie v Sýrii, dosiahnuť stabilitu v Libanone a takisto pokračovať v mierovom procese E, na Blízkom východe. E, našou snahou je dosiahnuť komplexné riešenie vo vzťahu k Iránu, aby sme e, dotiahli problémy, ktoré pretrvávajú ohľadom nukleárnej e, kapacity Iránu. Treba dosiahnuť regionálnu stabilitu, takisto chceme e, pokračovať v interakcii, ktoré prispieva k budovaniu vzájomnému, vzájomnému, vzájomnej dôvere. Vysoká predstaviteľka EÚ chce ďalej komunikovať so saúsko-arabskými partnermi. Záverom je potrebné, aby EÚ prehlbilo svoje väzby s Saudskou Arábiou aj ostatnými krajinami Perského zálivu. Venujú sa a akcentujúc predovšetkým oblasť e, ľudských práv. E, chceme komunikovať naše názory otvorene a komunikovať v duchu vzájomnej dôvery. E, služby EÚ budú vyvíjať nemalé úsilie na to, aby udržali aktívne komunikačné kanály smelom na Sávskú Arábiu. Ďakujem. Ďakujem bardzo, pani komisarzu. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem vám za účasť, za to, že ste sa zapojili do rozpravy. Týmto končím rozprávu. Hlasovať budeme zajtra o 12.00 na obed. A teraz prechádzame k ďalšiemu, ďalšiemu bodu programu. Je to správa pána Kovala priority pre vzťahy EÚ s krajinami východného partnerstva.